národného hľadiska tak prezentuje, že Európa je problémom, ale nie je to tak. Ja ďakujem všetkým za veľmi pozitívne príspevky. So ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Táto debata je ukončená a zajtra budeme o tejto správe o 12.00 hlasovať. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Kalas. A ďalším bodom nášho programu je správa pána Iturgasa Angula a to je výročná správa výboru pre petície za rok 2009. Let me to welcome Commissioner Ševčovič. Dovolte mi tiež privítať komisára Ševčoviča. Príjemný dobrý deň vám želám. No a slovo teraz dostáva náš spravodajca, pán Iturgas Angulo, na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes som veľmi šťastný, že tu môžem predstaviť eh, vašim, vám kolegom výročnú správu našej eh, aktivity výboru pre petície za rok 2009. Eh, činnosť výboru pre petície za rok 2009 bola poznačená prechodom od 6. do 7. legislatívy, tým, že tam bola veľká zmena, pokiaľ ide o e, vytvorenie alebo o e, členov výboru pre petície, pretože dve tretina tí, našich členov sú novými členmi. Takže teraz by som vám chcel predložiť jasnú víziu našich činností výboru pre petície za posledný rok a takisto aj vysvetliť presnejšie, čo presne znamená predložiť petíciu pred Európsky parlament tak ako aj aký môže byť možný výsledok, vaše možné obmedzenia, ako aj e, ciele alebo výsledky, ktoré môžete dosiahnuť. Máme tu jednotlivé pokroky pri aplikovaní jednotlivých odporúčení, ktorých cieľom bolo vylepšiť prácu výboru pre petície. A takisto chceme tu zdôrazniť tie hlavné budúce výzvy, vzhľadom na vstúpenie do platnosti Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, okrem toho, že potvrdila právo na petície e, Európskeho parlamentu ako jeden z pilierov e, európskeho občianstva, stanovila takisto aj základy, potrebné základy pre zvýšenie účasti občanov a e, procesov príjmania rozhodnutí EÚ tým, že ponúkla občanom tieto možnosti predkladať e, zlepšenia pre európsku legislatívu. V tomto zmysle e, výbor pre e, petície víta to, že môže spolupracovať podľa článku 50 rokovacieho poriadku tohto parlamentu s výborom AFKO na vypracovanie správy ohľadom občianskej iniciatívy EÚ, ktorá by mala byť ukončená na konci tohto roku. Naviac a v tom istom kontexte Lisabonskej zmluvy výbor pre petície Európskeho parlamentu musí stanoviť pracovné vzťahy, ktoré by mali byť užšie s konkrétnymi E, výbormi jednotlivých národných parlamentov členských štátov s tým cieľom, aby sa šília vzájomné e, prepracovanie alebo vzájomnú spoluprácu na e, petíciách a na to, aby sa zabezpečila odozva na tieto žiadosti občanov. Takisto by som chcela priťahnuť vašu pozornosť, drahí kolegovia, o právny základ, ktorú Charta základných slobod, základných slobod, ktorá vstúpila do platnosti spolu s Lisabonskou zmluvou, nám poskytla, takisto aj zdôrazní, harmoniť dôležitosť charty, keď chceme posilniť eh, to pochopenie základných slobod zo strany európskych občanov. Eh, dúfam, že budú všetky procesné úkony a opatrenia prijaté, preto aby sme rýchlo zabezpečili identifikáciu eh, jednotlivých inštitucionálnych aspektov vstúpenia EÚ k Európskemu dohovoru pre ochranu ľudských práv a takisto základných slobod. E, toto je veľmi dôležité. Ak chceme zohľadniť problém, ktorý každodenne výbor pre petície e, mu e, čeli, pokiaľ ide o porušovanie základných slobod jednotlivých občanov členských štátov, s tým, že nie, ani komisia, ani parlament, ani výbor pre petície nemôže prijať žiadne kroky. Chcem tiež zdôrazniť vynikajúce správy, ktoré Európsky parlament a vynikajúce vzťahy, ktoré má Európsky parlament s ombudsmenom takisto aj naše snahy zo strany e, Európskeho parlamentu, ako aj ombudsmenu, e, ktorý vykonal preto, aby občania pochopili, aké sú ich práva a takisto ako sa snažil vyriešiť e, rôzne problémy v rámci spolupráce. Chceme podporiť ombudsmena, aby vytvoril pracovný kódex pre spracovanie a administráciu EÚ. Chceme vytvoriť e, internetovú sieť a internetovú stránku, ktorá by práve poskytla e, práve možnosti pre občanov, ako môžu e, predložiť petície a aké môžu byť adekvátne teda postupy pre ich záujmy. Preto chceme teda vytvoriť jednotné kontaktné miesto. Toto sú všetko pozitívne veci, avšak chcem aj protestovať proti stálej praxi od roku 2007 s DG.com, pokiaľ ide o petície, ktoré nie sú v súlade s článkom 201 odsek 1. Hovorím teraz e, o tých e, e, petíciách, ktorých spracovanie, žiaľ Bohu, potrebuje viac času a aby sme zdôraznili, aká, aké dôležité sú tieto žiadosti, pretože tieto petície sú 25, predstavujú 25 petícií, ktoré sú odoslané zo strany európskych občanov a toto všetko ohrozuje základné slobody občanov. A preto chcem ešte zdôrazniť to, že musíme e, schváliť e, kódex e, správneho chovania, pokiaľ ide o spracovanie petícií kde a vyzvať s zastupcov jednotlivých politických frakcií, aby e, pracovali na vypracovanie tých e, interných noriem, ako aj postupov, ktoré sa týkajú e, spracovania petícií. Takže nakoniec, pán predseda, by som chcel poďakovať generálnemu sekretariatu komisie za to, že nám poskytlo podporu aby sme vypracovali túto správu a aby sme zabezpečili takú štruktúru správy, ako táto správa má. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne chcel by som vás požiadať, že keď v budúcnosti budete chcieť použiť svoje dodatočné dve minúty, požiadajte o to dopredu. Teraz pán komisár Ševčovič, no, ďakujem pekne. Pán predseda, dobrý večer želám všetkým. Chcel by som poďakovať spravodajcovi najskôr za jeho vynikajúcu správu a veľmi dôležitú prácu, ktorú investoval do prípravy tejto správy. Chcel by som povedať, že kvalita jeho správy je ešte vyššia ako správa pani McGuinness, ktorá, ktoré sa tiež podarilo predložiť veľmi informatívnu a vynikajúcu správu. Musím povedať, že pri štúdiu a pri preštudovávaní tejto správy komisia našla množstvo dôležitých detajlov, odporúčaní pre našu lepšiu prácu a spoluprácu do budúcnosti, pretože je jasné, že musíme uznať narastajúci význam e, petícií. Vidíme, že ich počet aj e, škála problémov, s ktorými sa zaoberajú, neustále narastajú. Chcel by som využiť túto príležitosť tiež a, a zagratulovať novej predsedničke výboru pre petície, pani Marconi, ktorej sa podarilo vo veľmi krátkom čase do práce výboru priniesť nové impulzy a podarilo sa jej vytvoriť atmosféru spolupráce medzi výbormi Európskeho parlamentu ako aj s komisiou. No a ďalej eh, by som chcel ešte raz pripomenúť a zopakovať, že komisia je ochotná a pripravená eh, spolupracovať s výborom pre petície vo všetkých aspektoch, ktoré sa týkajú petícií. No a samozrejme eh, veľmi radi ponúkneme skúsenosti a poznatky našich odborníkov na štúdium základov problematiky problematík a tých najpalčivejších otázok. Kvôli obmedzeniu, časovému obmedzeniu by som sa chcel sústrediť len na tri body, ktoré podľa komisie sú veľmi dôležité a zaujímavé. Na úvod by som snad povedal, že najdôležitejší bod je uznávanie alebo uznanie dôležitosti a významu v rámci spolupráce s národnými orgánmi, s národnými parlamentami. No a teraz som veľmi pozorne počul, vypočul si jeho myšlienky o vytvorení veľmi úzkej spolupráce s výbormi v repetície v členských štátoch, pretože často sa stáva, že v oblasti európskej legislatívy za jej uplatňovanie zodpovedajú národné orgány. Po druhé, ja chápem vašu, vašu, vašu výzvu za lepšiu pochopiteľnosť a, a štruktúru priaznivú voči občanom. Ja by som chcel zdôrazniť na tomto mieste eh, kvalitu stránky EU Európa, eh, kde sa snažíme eh, nasmerovať predkladateľov petícií k tým správnym informáciám. No a tretí bod je, som veľmi rád, že minulý týždeň sa nám podarilo uzavrieť rámcovú dohodu medzi Európskym parlamentom a komisiou a konkrétna otázka, ktorá tu bola položená, a to sú a mm, to je prístupkové konanie proti strane Stakeholder a som rád, že sa nám podarilo nájsť riešenie. Viem, že môj čas už vypršal, teraz skončím a teším sa na diskusiu a ďakujem ešte raz za vynikajúcu správu. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz rečníci v mene politických skupín a za EPP a pani Gruny na 1,5 minút. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najskôr chcem pogratulovať pánovi Iturgajzovi k práci. Súhlasím s obsahom e, správy, k tej sa už nebudem vrácať, ale chcem zdôrazniť dve problematiky, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré spomenul aj spravodajca, musíme spoluobčanov informovať, že existuje rozdiel medzi občianskými iniciatívami, medzi petíciami v Európskom parlamente a medzi Európskym ombudsmanom. Ešte stále nie sú ich právomoci a rozdiely medzi týmito troma vecami jasné. Keď napríklad v mojom volebnom obvode sa stretávam o, s občanmi, tak zistujem, že nevedia, že existuje petičné právo v EÚ. Aby to občania EÚ videli jasnejšie, musíme sa zasadzovať e, za to, aby EÚ a Európsky parlament mali lepšie komunikačné nástroje. Zatiaľ neexistuje internetová stránka, ktorá by jasne vysvetľovala, ako predkladať tieto petície a takisto neexistujú dostupné informácie pre e, tých ľudí, ktorí predkladajú petície, aby mohli sledovať, v akom stave, v akej fáze sú ich petície. Čiže takáto netransparentnosť nie je prípustná. Potrebujeme viac viditeľnosti, aby si občania uvedomili, že my sme na ich strane, že komisári aj EÚ existujú na to, aby boli na ich strane. Musíme e, sa zasadovať za to, aby sa odstranili tieto nedostatky v komunikácii a aby sme e, zlepšili túto prácu, ktorá je síce nelegislatívna, ale je takisto dôležitá. O občania by mali byť centrom našej pozornosti každodenne. Ďakujem. Merci. Now for the... Teraz za socialistov pani Paliadeli bude mať jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A ja by som chcela z celého srdca poďakovať za správu ako podpredsednička výboru pre petície. Ďakujem pekne, pán, pán Iturgais, e, za vašu správu. Dôležité je, aby aj štatistické údaje boli vyčerpané a ktoré ukazujú na to, aká dôležitá je úloha výboru pre petíciu pri kontakte občanov s Európskym parlamentom. Samozrejme, paralelne aj Európsky ombudsman je dôležitý, čo sa týka budovania dôvery. Ja si myslím, že tento výbor má úlohu, o tom sme už hovorili, e, hovoriť spoločne e, s členmi výboru. Čiže odburávanie byrokracie, efektívny prístup výboru Dôležité je teda, aby sme oficiálne a pravidelne informovali o prebiehajúcich konaniach a zriadili nový internetový portál, na ktorom občania budú informovaní o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, tak na úrovni EÚ, ako aj v národných štátoch. Ja by som bola veľmi rada, keby si všetci prečítali túto správu veľmi pozorne aby sa sledoval cieľ podporovať európsku identitu a súdržnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za liberálov pani Harkin na jednu minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho veľmi komplexnú správu. Ja som bola eh, náhradníčkou vo výbore pre petíciu po období 6 rokov a veľmi úzko som v tomto období spolupracovala s predkladateľmi petícií. No a najvi- najväčšie obmavy mám z toho, že občania majú rôzny názor e, na e, európske inštitúcie, rozdielný od nás alebo vás, pán komisár. Nuž, my potrebujeme skutočne e, veľmi jednoduchý a zrozumiteľný proces konania. Potrebujeme zrieť nejaký panel, ktorý bude zložený z predkladateľov petícií a počúvať ich hlas a to používať ako určitý katalizátor pozitívnych zmien. Mnohí predkladatelia petícií e, pre mnohých je, je Európsky parlament uh, len to poslednou inštanciou a často sú už veľmi uh, deprimovaní. My musíme uh, tú cestu urobiť čo najhladšiu, najplynulejšiu a uh, nástroje uh, by mali byť univerzálne a jednoduché. Ale rovnako potrebujeme aktuálne vysvetľovať občanom, čo sa v rámci celého konania deje otázka petícií sa objavuje každý rok. A myslím, že to musíme pochopiť. Nikdy nevysvetlíme dokonale občanom, čo sú alebo nie sú kompetencie EÚ. Dôležitejšie je, že ak petícia nie je prístupná, potrebujeme, prípustná, potrebujeme jasne občanom vysvetliť, prečo to tak je a aké môžu byť ich ďalšie kroky. No a dve ďalšie body podporujem odsek 17, ktorý vyzýva komisiu, aby sa zaoperali zavádzajúcimi e, spoločnosťami, informáciami o spoločnostiach, pretože každoročne e, kvôli týmto zavádzajúcim informáciám máme množstvo obetí. No a ďalej treba vysvetliť, aké, aký dopad na život obyvateľov EÚ má európska legislatíva. My ako zákonodarcovia a komisia ako iniciátor legislatívneho procesu to musí vypočuť ako súčasť e, Mm, posilnenia a pochopenia našej inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Harkin, a teraz pani Auken za zelených na 1,5 minúty. Oh, Ďakujem. Pán predsedajúci, ja ďakujem spravodajcovi za túto dôležitú správu, ktorá obsahuje veľmi veľa dobrých odsekov, ale nemám čas, preto sa chcem sústrediť iba na pozmenujúce návrhy. Musíme hovoriť o konkrétnych veciach, keď chceme, aby občania chápali našu prácu. Nemôžeme pranierovať nikoho. Naša práca samozrejme má určité plody a bolo by nesprávne, keby sme hovorili iba abstraktne, potom by sme išli proti dobrým e, zámerom, ktoré majú mnohí naši kolegovia. Pozmeňujúci návrh číslo 1 hovorí o tom, že právo EÚ je nadradené aj Národným súdom. Zo správy by sme mohli získať dojem, že národné súdy sú poslednou inštanciou, ale samozrejme občania sa môžu obrátiť mimosúdne aj na nás, pretože Inak e, by e, bežní ľudia nemali ani hospodársky možnosť e, si nejako presadiť svoje záujmy. Pozmenujúci návrh 4 je asi najdôležitejší. Komisia, pardon, je veľmi e, dobré vždy hľadať nejaké nové metódy, ale z pripomienok komisie som e, pochopila, že sa chce ako si vy, vyzuť zo svojich zodpovedností, ale to nemôže. Pozmenujúci návrh 5, pracovná forma výboru PETI toto nepatrí do plenárky, chcem povedať. Pravidlá, ktoré máme a formy práce, ktoré máme, fungujú dobre. Prosím, ak nie je niečo pokazené, tak to neopravujte. Už sme príliš veľa drahoceného času stratili s touto diskusiou. Ďakujem, pani Auken. Teraz pán zjobro za ECR. Eh, e Nech sa páči. V prvom rade by som sa chcel pripojiť k ostatným rečníkom a chcem sa takisto poďakovať spravodajcovi za prácu. Chcem upozorniť na ten fakt, že práca výboru je e, ovplyvnená veľmi vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. E, Lisabonská zmluva vytvorila novú situáciu, nové podmienky hry a teraz parlament by mal zohrávať kľúčovú úlohu, najmä keď e, sa bude pracovať na novej občianskej iniciatíve. Výbor PETY zohráva veľmi dôležitú úlohu a takisto je súčasťou parlamentných kontrolných právomocí. Chcem teraz spomenúť úlohu výboru, keď sa riešil problém v Nemecku, keď nemecké súdy rozhodli, že rodičia detí rôznych národností mali obmedzené práva. Takisto spomeniem príklad Nord Stream, plino ropovodu Nord Stream a ekologické problémy s tým spojené. Ďalšia vec, ktorú riešil výbor PETI, je Charta základných práv a jej právna záväznosť. Ďakujem teraz pán Majer na 3 minúty za GUE NGL. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Aj z mojej strany sa chcem poďakovať spravodajcovi aj v mene mojej politickej skupiny. Je to podrobná správa, o rozsiahlej práci výboru v roku 2009. Petície sa stále viac stávajú efektívnym nástrojom občanov EÚ. Je ich stále viac, najmä v porovnaní s rokom 2008. To dokazuje, že Európsky parlament vytvoril užitočný nástroj ktorý sa týka rôznych tém, napríklad životné prostredie, justícia a tak ďalej. E, Nemecko, Španielsko a Rumunsko podávajú najviac petícií. Dúfam, že to nič nenaznačuje, ale v každom prípade je to užitočný nástroj pre občanov a vo vzťahu k Európskej komisii by sa, mali, by sa malo poukazovať aj na aspekty, ktoré sa majú skorigovať, aby sa petičný postup zlepšil. Musí sa najskôr zjednodušiť pre všetkých, aj pre Európsky parlament, ale najmä by sa mal zjednodušiť, pokiaľ ide o kompetencie EÚ. Pokiaľ ide o témy ekosystému, životného prostredia, tam sa musia urýchliť odpovede zo strany komisie, pretože komisia často dostane list, ale odpovedá veľmi neskoro a medzi tým už dôjde k obrovským škodám napríklad na životnom prostredí. Čiže naozaj v, v tomto bode sa to musí zlepšiť. Je potrebný oveľa rýchlejší mechanizmus, musí to prejsť rýchlejšie medzi odovzdaním petície a odpoveďou komisie musí uplynúť menej času, tak aby vznikali potom menšie škody na životnom prostredí, aby sa rýchlejšie implementovala legislatíva a tak ďalej. Čiže opakujem, odpovede musia byť e, rýchlejšie, aby nedošlo k, k nenapraviteľným škodám. V roku 2009 sa v tejto oblasti už niečo zlepšilo. V roku 2009 bolo Španielsko jednou z krajín, ktorá, ktoré e, malo problémy s nekontrolovaným orga, ur, urbanizmom a správa Auken bola v tomto ohľade veľmi dôležitá. Prednedávnom sme navštívili jedno španielské mesto a Hueva a e, tam sme e, si pozreli, aké sú tie škody na životnom prostredí v skutočnosti. Čiže naozaj bolo by dobré, keby sa práca komisie v tomto ohľade zrýchlila. A ďakujem, hovorí predsedajúci teraz Angelika Vertman. Ďakujem veľmi pekne, drahé kolegyne, kolegovia. Petičné právo bolo zaručené Lisabonskou zmluvou ako veľmi dôležité, dôležitá súčasť európskeho občianstva a krajiny ako Španielstvo, Španielsko a Rumunsko predkladá množstvo petícií. Moja krajina z Rakúsko je mm, veľmi v úzadí v tejto veci. No a no, je všeobecným presvedčením, eh, že koncentrácia na verejnosť eh, môže mať eh, a bude mať priaznivé vplyvy na rozvoj Európskej únie. Občania Európskej únie majú, alebo rozhodnutia Európskej únie majú každodenný dopad na každodenný <laughs> život európskych občanov občania, ktorí majú kontakt s inštitúciami, ktoré často sa vnímajú ako veľmi abstraktné. K tomu pomáhajú petície. Ale aj inštitúcie profitujú z petícií, pretože vtedy sa prejaví fungovanie Európskej únie. Príkladom je uznávanie pracovnej praxe a vzdelania. Európska únia podporuje rôzne programy mobility. Na to, aby tieto fungovali, potrebujeme vzájomné uznávanie osvedčení. Občania Európskej únie v Európskom parlamente majú svoje zastúpenie. A preto je veľmi dôležité, aby pomocou petícií sa mohli na nás priamo obracať. Ako členka výboru pre petície som ja aktívne za zvýšenie popularity výboru. Čo sa týka kompetencií, ak by sa zmenili, tak by sme mohli vyriešiť problém obrovského počtu ne nepripustných petícií. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vertman. No a teraz dostane slovo pani Mazony. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem tu privítať pána komisára Ševčoviča. Myslím, že táto diskusia bude predložená aj na Rade. Európska únia za roky posilňovala e, tento koncept európskeho občianstva, ktoré bude práve s vlastnou e, legitimáciou e, preto, aby sme posilnili tento demokratický rozmer, pretože Európska únia je medzinárodné spoločenstvo a eh, petičné právo môže byť interpretované práve rôznymi spôsobmi a môže mať eh, tak, má taký špecifický charakter, ktorý eh, práve vychádza z toho európskeho snu našich otcov zakladateľov, Teraz Lisabonská zmluva, ktorá práve vstúpila do platnosti, práve predkladá taký ten rozmer pre európske inštitú, inštitúcie a takisto poskytuje pre európskych občanov e, možnosť e, lepšie sa zúčastňovať na chode Európskej únie. Je to jediný e, priamy prostriedok na to, aby občania prostredníctvom petícií mohli sa zúčastňovať práve na práce EÚ. A preto eh, z, vašich, eh, z vašej práce výsledkov výboru pre, pre petície by mal byť viacej zohľadnený, pokiaľ ide o eh, výročnú správu za rok 2009. Môj kolega Iturgajs, ktorý tu predložil túto správu, je odrazom toho veľkého nárastu našej práce aj v minulosti Európska komisia určite spracovala s výborom pre petície, avšak posledný rok sme zlepšili eh, vnútorné eh, procesy, vnútorné postupy, revidovali sme naše eh, otázky vlastne prípustných a nepripustných petícií a zapracovali sme moderný systém tým, že sme vypracovali túto web stránku, ako sa bližšie dostať k európskym občanom. Pani Macony, budete musieť skončiť. Máte len 1,5 minúty ale aj tlmočníci naznačujú, že hovoríte príliš rýchlo. Dobre, 15 sekúnd máte do konca. Ďakujem pekne, chcem uzavrieť eh, s tým, že budem eh, dúfať, že pre nasledujúci rok budeme mať oveľa lepšiu spoluprácu medzi výkonnou komisiou a našim výborom a preto eh, verím slovám pána komisára Ševčoviča, ktoré tu spomenul a takisto dúfam, že tento výbor bude mať špecifickú úlohu, takisto aj v postupe v rámci diskusie o, diskusie o nasledovných legislatívnych postupoch. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pani Kinga Gönz na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať takisto spravodajcovi. Myslím si, že máme dobrý obraz o e, roku 2009. Tretina výboru sa, e, dve tretiny výboru sa e, vymenili a takisto počet petícií narastol a v roku 2009 sa takisto bol charakterizovaný tým, že ľudia sa asi nedomnievajú, že petície sú dôležité. Je, to, je tu demokratický deficit a ľudia nevidia veľký význam v týchto e, petíciách. Musí existovať prepojenie medzi ľuďmi a európskymi inštitúciami. Ale je na, veľmi dobré, že e, Počet e, petícií sa mierne zvýšil, ale na druhej strane zvýšil sa aj počet nepripustných petícií. Občania by mali vedieť, za akých podmienok sa môžu obrátiť na výbor pety a takisto musia poznať oblasti, v ktorých má význam podávať petície. Sú to e, vo všeobecnosti oblasti, kde neexistuje dostatok európskej legislatívy, alebo európska e, legislatíva tam nie je dobre uplatňovaná. Takisto sú to oblasti, kde by európsky občania chceli viac európskej iniciatívy, viac európskej legislatívy, chceli by tam viac vnútorného trhu, voľného pohybu a tak ďalej. Chcem takisto zdôrazniť, že je dôležité, aby sme dobre mohli spolupracovať s Európskou komisiou, najmä s pánom komisárom, tak aby to fungovalo efektívne. Je niekedy veľmi dôležité prijať rýchle rozhodnutie a ak sa nepríjme rýchle rozhodnutie, dochádza ku škodám. Čiže naozaj toto je veľmi zásadná vec. A ešte jedna vec, jedna pripomienka. Malé jazyky nie sú dobre zastúpené v tejto oblasti petície, takže nie každý jazyk má rovnakú rýchlosť vo vybavovaní petícií. To je dôležité e, riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Peter Jar na 1,5 minúty. Právo na petície je jedným z najdôležitejších práv občanov Európskej únie. Tým sa môžu vyhnúť porušovaniu práv alebo môžu upozorniť na porušovania práv. Odovzdané petície sú veľmi dôležitým meritkom toho, ako funguje európsky právny systém. Preto sa teším, že v roku 2009 bolo odovzdaných viac petícií ako v roku 2008, ale občania majú takisto právo na primerané a rýchle odpovede. To znamená, že musíme spoločne našu prácu aj naše interné postupy optimalizovať. To znamená, najskôr tie nepripustné petície musia byť rýchlejšie vyraďované, pretože e, nepatria do oficiálneho postupu do oficiálneho aparátu. Potom petície, za ktoré my nie sme zodpovední, musia byť postúpené rýchlo inám. A takisto tretia vec, Členovia výboru Pety by rýchlo mali vstupovať do dialógu s príslušnými úradníkmi. Tieto petície sú veľkou možnosťou, ako priblížiť Európsku úniu trochu občanom a myslím si, že my spoločne, parlament, výbor, aj komisia, aj administratíva ktorá je kompetentná v tejto oblasti. V budúcnosti my všetci spolu e, vylepšíme túto oblasť. A ešte raz ďakujem spravodajcovi za dobrú správu. Ja vám tiež ďakujem, hovorí predsedajúci pán Busutil 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Na úvod by som chcel poďakovať môjmu kolegovi, pánovi Iturgajzovi, za jeho správu. Tá správa je veľmi dôležitá, pretože je z dôležitého výboru, výboru pre petície, pretože ten je takým mostom a prepojením medzi nami a občanmi. V tomto výbore nedávame občanom len možnosť eh, oslavovať nás, ale dôležité je, aby boli ich, bol ich hlas aj vypočutý. No a toto je práve výbor, kde hlas občanov sa počúva. Nuž, a chcel by som hovoriť eh, o správe, ktorú som prepravil ja v roku 2008 v mene tohto výboru o komerčných eh, zoznamoch alebo eh, adresárov spoločností, ktoré sú, eh, ktoré sú zavádzajúce alebo registrom spoločnosti, ktoré sú zavádzajúce. To postihuje tisíce občanov a tisíce malých a stredných podnikov. A dokonca aj inštitúcie ako škole, školy, knižnice, ktoré nie sú e, ziskovými inštitúciami a preto e, a trpia dokonca týmito registrami. Takže ja žiadam od komisie, aby predložila návrh a tento problém vyriešila. Bohužiaľ, to sa tak nestalo a ja budem trvať na tom, aby sa to stalo. A ja by som chcel požiadať komisára, aby si moje pripomienky dobre poznamenal. Ďakujem pekne. No a poslednou rečníčkou v rámci tohto kola je pani Kolárska Bobiňská. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, správa detailne popisuje, aké dôležité, aký dôležitý orgán je výbor pre petície. Rovnako Naši občania nás informujú, že členské štáty a inštitúcie členských štátov nedodržiavajú dostatočne európske právo. My, náš výbor to kontroluje, avšak upozorňujeme ich na to, avšak nevieme, či naše rozhodnutia členské štáty aj rešpektujú. Je dôležité mať relevantný monitoring, aby sme vedeli, či naše závery sú aj implementované. Je ťažké vyvodiť závery, keď nevieme, či naše rozhodnutia a odporúčania boli rešpektované. A preto sa predkladatelia v našom výbore opätovne stiažujú. No a takýmto príkladom je petícia, ktorá bola predložená v našom výbore opätovne, no a budeme sa tým musieť e, zaoberať. Autor alebo predkladateľ nás upozornil na to, že ten plynovod Nord Stream, ktorý sa má vybudovať, ohrozuje životné prostredie. V roku 2006 sme žiadali Európsku komisiu, aby zistila, či dopadová štúdia bola vykonaná so všetkými náležitosťami. Nebol tu však žiadny monitoring o tom, či sa naše rozhodnutie zohľadnilo alebo nie. My proste musíme vedieť, či naše rozhodnutie sú rešpektované alebo nie. Ďakujem pekne. No a teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy bez zoznamu rečníkov. Ako prvý, ako prvá dostáva slovo pani Guinness na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi, ale súčasne využiť svoj čas na to, aby som upozornila parlament na prácu výboru z roku 2006-2007, keď sme zriadili, zriadili dočasný výbor o Equitable Life. Ja som predseda tomto výboru do roku 2007. Vyzvali sme vládu, vládu Veľkej Británie, aby Eh, uznala problém spoločnosti Equitable Life, aby vyriešila problémy ľudí, ktorí mali zmluvy s touto spoločnosťou. No a eh, naši voliči majú teraz obavy z kompenzácií. Je tu návrh, aby kompenzácie dosahovali len výšku približne 20 eh, To však výbor, ktorému som predsedala, neplánoval a chcela by som vyzvať, aby sa komisia týmto zaoberala a aby Veľká Británia sa zaviazala k kompenzácii všetkým držiteľom zmluv v adekvátnej výške. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani McGuinness a teraz pani Alfano. Nech sa páči. Presidente, ritengo il diritto Domnievam sa, že právo na petície je prvým nástrojom európskych občanov, aby sa mohli aktívne zúčastňovať na európskej politike. S tým, že som europoslankyňa a snažím sa byť v službách európskych občanov, myslím si, že toto by malo byť rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktoré má byť pozitívne a rada by som vedela, Okay. With all the Italians today, I don't know why, but <laughs> so just slow okay. down. Thank you. Mi sono più volte Oh Veľmi rada by som chcela e, spoznať tie petície, ktoré boli predložené a takisto vedieť, v akom stave sa nachádzajú e, tieto petície. Avšak rokovací poriadok Európskeho parlamentu článok 5 stanovuje to, že europoslanci majú teda právo na to, aby e, mali k dispozícii prístup k všetkým dokumentom, ktoré má k dispozícii teda Európsky parlament. A malo by to byť prístupné e, teda europoslancom, avšak e, pokiaľ ide o petície, k tomu majú prístup iba členovia výboru pre petície. Ja som sa s nimi skontaktovala, ale nedostala som žiaľ žiadnu odpoveď. Takže podľa mňa je to diskriminácia, ktorá vlastne e, zhoršuje situáciu európskych občanov a ako aj situáciu mňa ako europoslankyňa. Prepačte, pán predseda, nemala som dostatok času na to, aby som všetko toto odprezentovala. Ďakujem. Prosím, pokúste sa hovoriť pomalšie. Pani Basescu, ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Iturgajzovi za prácu na tejto správe. Lisabonská zmluva potvrdzuje právo európskych občanov na predkladanie petícií Európskemu parlamentu. Ale aby tieto petície predstavovali aj nejaké riešenie, musia sa zaoberať nejakou oblasťou Európskej únie. A preto sme predložili pozmenujúci návrh, a kladieme si v ňom otázku, ako by mohli byť lepšie popísané kompetencie EÚ a ako by e, to mohlo byť lepšie komunikované európskym občanom, tak aby bol odstránený zmetok medzi jednotlivými inštanciami, ktoré sa zaoberajú petíciami. A potom by to viedlo aj k tomu, že bude menej zamietaných petícií. Výbor e, PETI musí mať neustále aj kontakty s európskym ombudsmanom aby sa eh, odstránili eh, problémy, tak ako to bolo napríklad s prípadom 76. Ďakujem, teraz to bolo lepšie, hovorí predsedajúci, teraz pani Jetemeke. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela eh, poďakovať pánovi Teorgajzovi Angulo, spravodajcovi, pretože ide o spravu bohatú na informácie. Ja nie som členkou tohto výboru, avšak e, táto správa nám poskytuje pekný obraz činnosti, ktorú vykonáva výbor pre petície. A takisto aj hovorí o užitočnosti tohto systému petície. Petície sú užitočné, ako som už povedala, aj keď tento systém nie je dostatočne známy pre európskych občanov. Takže potrebujeme na tom ešte popracovať, aby sme lepšie oboznámili občanov s petíciami, hlavne v tej dobe, kedy vzhľadom na Lisabonskú zmluvu takisto tu je iniciatíva zo strany občanov, ktorá môže byť spustená, keď hovoríme o pravidlách hry. Zo strany občanov bolo by potrebné, aby sme sa poučili z skúseností eh, výboru PETI, aby sme sa vyhli eh, ťažkostiam. Takže aj občania a, mali by sme im vysvetliť e, to, že petície, petície nie sú to isté ako e, občianske iniciatívy. Ďakujem pekne. Prosím, pani. Teraz pán Gržip, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedničanci. <clears throat> Čekám. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto je veľmi dôležitá, zaujímavá správa. Výbor pre petície bol v stredobode pozornosti počas predchádzajúceho legislatívneho obdobia kvôli niekoľkým petíciám, ktorým sa venoval. Ja chcem hovoriť o prístupnosti informácií pre občanov. Ja súhlasím s tými, čo hovoria, že musíme popularizovať ombudsmana a musíme zlepšiť viditeľnosť ombudsmana a výboru Takisto musíme informovať našich občanov o pokrokoch v práci na jednotlivých petíciách a takisto musíme informovať o riešeniach a o záveroch, ktoré vyplynú z jednotlivých petícií. Napríklad relevantné uznesenie bolo prijaté k projektu plynovodu Nord Stream, ale aj tak sa ma mnohí ľudia pýtajú stále na to, čo sa s tým stalo. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz pán Sikiersky. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, akú veľkú úlohu má petičný výbor. Je to určitá inštitúcia, ktorá prichádza na pomoc bežnému európskemu občanovi, členovi európskej verejnosti. Je to veľmi dôležité pre mnohých občanov, ktorých záujmy a práva sú porušované alebo ohrozované. Chcem zdôrazniť, že náš výbor pre petície by mal lepšie spolupracovať s jednotlivými výbormi pre petície v národných parlamentoch. Takisto chcem povedať, že kontrolné funkcie tohto výboru voči Európskej komisii sú veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz dám slovo nášmu komisárovi. Pán komisár, počuli ste niektoré e, body, niektoré otázky, čiže teraz máte možnosť odpovedať. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť zameriavať sa na niektoré najdôležitejšie prvky. Myslím, že sa dajú zoskupiť na takých troch mm, okruhov. Poprvé, lepšia komunikácia, lepšie, lepšie šírenie informácií ďalej. Po druhé, spolupráca s parlamentom a komisiou v oblasti petícií. No a treťou, tretím okruhom je, sú otázky, ktoré súvisia s konaním o porušení zmluvy. No a e, čo sa týka prvej oblasti, tak súhlasím, že sa musíme snažiť o lepšie šírenie informácií, o hľadanie spôsobov, ako vysvetľovať občanov, občanom, čo to je eh, občianská iniciatíva, aké sú práva občanov, aké sú ich práva, eh, čo sa týka ombudsmana a upozorňovať na rozdiely. Samozrejme o Európskej únii občania nemajú dosť informácií. Už a my musíme spolupracovať na tom, ako zlepšiť e, tento stav. My sme sa snažili zlepšiť komunikačné nástroje, ktoré má, ktoré má komisia k dispozícii, a to cestou našej zlepšenej internetovej stránke, ako som o tom hovoril už v mojich úvodných slovách. Táto stránka sa zameriava na riešenie tohto problému. E, my sme už e, predstavili túto stránku na výbore IMCO budeme radi, ak to budeme môcť urobiť na výbore PETI. No a aj všetkých ostatných výborov Európskeho parlamentu, aby nám poradili, ako zlepšiť túto stránku, ako informovať našich občanov lepšie. Už ja myslím, že so súhlasom alebo schválením občianskej iniciatívy naši občania dostanú nový nástroj, ako a pracovať na európskej legislatíve. No a ja e, myslím, že tuto je veľmi dôležitá spolupráca s Vierom Pety. O, e, pri, spolupracovali sme na ECI a budeme spolupracovať aj na nadchádzajúcich mesiacoch a dňoch, kedy budeme hovoriť o týchto otázkach v Európskom parlamente. No a keď, keď e, bude iniciovaný iniciovaná a spustená e, iniciatíva pre občianskú iniciatívu. No a samozrejme komisia je otvorená úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, pretože si uvedomujeme, že petície sú pre našich obyvateľov veľmi dôležité a samozrejme najlepšou odpoveďou je vždy tá správna odpoveď, ktorá je rýchla a, a aktuálna, pretože ak to tak nie je, tak občania sú frustrovaní. Niekedy však nie je jednoduché poskytnúť správne odpovede, pretože potrebujeme eh, dôkladné analýzy a štúdie, no a treba sa venovať eh, tomuto prieskumu a výskumu. No, niekedy to preto trvá dlho, ale ja som si istý, že spolupráca s Európskym parlamentom eh, pri hľadaní spôsobov, ako zlepšiť a zrýchliť proces v týchto otázkach, bude vynikajúca. No a posledná vec, porušenia. Chcel by som uistiť všetkých poslancov Európskeho parlamentu, že túto vec berieme skutočne mimoriadne vážne. A videli by ste to, ak by ste e, videli otvorené alebo zahovanie konaní o porušenie zmluvy. Samozrejme vždy hlavným cieľom komisie je, aby všetky členské štáty dodržiavali a rešpektovali e, európske právo, európske smernice a nariadenia. No a my sa snažíme využívať všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii výmena názorov, podpora členských štátov a výzva na, na nápravu napríklad nesprávnej transpozície európskeho práva. Samozrejme, ak to nefunguje, tak pristúpime k možnosti predstúpiť pred Európsky súdny dvor s, so žiadosťou o nápravu tej nesprávnej transpozície európskeho práva. No a v minulosti sa objavili žiadosti Európskeho parlamentu o viac informácií o týchto konaniach. No a som veľmi rád, že sa nám teraz sa podarilo nájsť nejakú zhodu, ako to v budúcnosti spraviť, keď bude uzatvorená a vstúpi do platnosti rámcová zmluva medzi Európskou, Európskou komisiou a Európskym parlamentom. No a s ďalšími informáciami, ktoré budete mať k dispozícii, alebo ďalšie informácie vám pomôžu pri Eh, Uplatňovaniu vašich eh, práv a vyvíjaniu tlaku na členské štáty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár Ševčovič. No a chcel by som teraz eh, dať slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Iturgajzovi. Nech sa páči. Veľmi stručne, pán predseda. Ja by som chcel najprv poďakovať eh, všetkým kolegom za ich príspevky, za ich eh, slova. Myslím si, že všetky príspevky mali spoločný bod eh, a to, že je veľmi dôležité, že máme výbor pre potície, pretože tisícky občanov môžu vkladať dôveru v ich ruky, v ruky výboru prety, aby riešili tie zásadné každodenné problémy našich občanov a preto je to veľmi dôležité. Preto výbor PETI, myslím, že kolegovia to povedali veľmi dobre, je najpremejšie spojenie s občanmi, kde občania takisto môžu zasahovať e, do e, našej e, činnosti a preto je veľmi dôležité, aby sme si ho zachovali a aby sme vylepšili systémy, ktoré fungujú pre občanov. My by sme mali sa posnažiť E, na tomto výbore teda e, poskytnúť čo najúžitočnejšie linky pre občanov. Nakoniec by som chcel povedať toľko, že požiadam pána komisára, aby si poznamenal, a viem, že to urobí, že veľa stiažností z mojich, e, zo strany mojich kolegov, ktorí si to sa tu vyjadrili, boli odôvodnené. Nedostatok informácií, ktoré spomenali, pokiaľ ide o jednotlivé petície, ku ktorým sa nemohli dostať, alebo Takisto, pokiaľ sa chcelo ísť do hĺbky problému, nebolo možné ho vyriešiť a tak ďalej. Takže je potrebné, aby sme ešte vyriešili tieto problémy okolo petícií a domnievam sa, že e, pán komisár sa takisto posnaží o to, aby sa uľahčilo toto riešenie, aby sme vyriešili tieto stiažnosti zo strany kolegov, ktoré vypočul si na tejto štrasburskej plenárke. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Takže rozprava o výročnej správe výboru pre petície je ukončená. Hlasovať sa uskutoční zajtra o 12.00. Ďalším bodom dnešného programu sú jednominútové vystúpenia. A vidím, že pán Lambrinidis už netrpezlivo čaká, tak mu odovzdám túto funkciu.